Bien, mes chers collègues, nous ouvrons notre séance conjointe. Takže kolegovia, začneme naše spoločné stretnutie na tému rozpočtová kapacita eurozóny. Včera večer sme mali bezprecedentnú udalosť, veľmi zaujímavú, e, pri ktorej sme si mohli vypočuť sedem ministrov, čo je privilegium pre Európsky parlament mať priamy vzťah s ministrami Áno, samozrejme to bola príležitosť overiť si to, že nemajú zbližujúce sa názory, ale je to dôležité, aby sa ministri stretávali s parlamentom, aj dôležité pre parlament, aby sa stretol s zastupcami vlád a nie iba zástupcom rady, ktorý sa každých 6 mesiacov tak či onak mení. Takže ak e, by tu mala možnosť zopakovať takéto podujatie, myslím si, že by to bolo len v záujme Európskej únie. A teda teraz si vypočujeme našich spolu spravodajcov, ktorí predložili, dostali mnohé pozmeňujúce návrhy a ktoré začnú zisťovať a hľadať kompromisy. Neviem teda, kto chce začať. Herman Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musím sa ešte raz ospravedlniť, že som tu nemohol včera medzi vami byť. Ale my sme mali e, domi- nomináciu, e, e, pokiaľ ide o Bundestag a ja som tam musel byť, takže ale vyhrali sme 81 eh, eh, ku 19 a keď túto správu takto presadíme s takým výsledkom, tak to bude čosi úžasné. Samozrejme, pán predseda, ešte je to prvý čas, aby sme hovorili o kompromisných pozmeňovacích návrhoch, ale môžem vás ubezpečiť, že o tom, eh, na tom prvom pracujeme a mm, je to E, dosť včas, e, predtým ako začneme 29. a 30. a my predložíme kompromisné návrhy, budeme na tom pracovať budúci týždeň a tie budú k dispozícii. Takže mali sme tu stretnutie e, k prvým no, odseku od 1 po 16, čo tými spravodajcov. Myslím, že to bolo pomerne konštruktívne a budeme potom to pokračovať aj s tými spravodajcami pri vyhodnocovaní dôležitých e, blokov. Ja si myslím, že sú tu ďalšie body, ktoré sú užitočné, aby sme získali odpovede. Keď sa pozriete na body 1 a 16 návrhu správy, sú tam otázky, ktoré sa týkajú e, paktu stability a rastu a jeho fungovania a je presadzovanie. O tom by sa malo diskutovať, čo urobíme s tým, že členské štáty často nedodržiavajú ten pakt stability a rastu. Po druhé, úloha odporúčaní podľa krajín, aj myšlienka tej, toho konvergentného kódu, o ktorom sa diskutuje, alebo kódu konvergencie, aj sa o tom diskutuje tu v parlamente a to bude tiež dôležité. A potom ten tretí prvok je teda tá e, pomer pre absorpčného mechanizmu. No, o tomto ešte takisto musíme diskutovať, pretože jasné bolo, že my ako spravodajcovia sme predkladali rôzne možnosti a prebieha aj diskusia, aj e, workshop, ktorý bude hneď po prázdninách a chcel by som pripomenúť, že IMF e, Medzinárodný fond tiež nedávno predložil štúdiu z e, hľadiska toho, čo by takýto mechanizmus alebo ako by mohol vyzerať. Takže toto je jedna z najdôležitejších otázok, lebo sú tu pozmenujúce návrhy, ktoré idú troma rôznymi smermi a musíme sa my rozhodnúť a nájsť naozaj vyvážený kompromis, ktorý je realistickým a realizmus pre mňa často znamená aj realistickú víziu aby sme mali správne nástroje na čas. Dovolte by som pripomenul, že niekedy to musíme pripomenať aj finan- ministrom financí, že Európsky parlament už v roku 2001 navrhoval aj v roku 2003 že potrebujeme naozaj Európsku pobrežnú straž. No a teraz konečne sa to už deje ale takéto odklady nikdy jednoducho nebudú fungovať. Čiže keď sú preventívne diskusie a prijímať riešenia na čas, čas, ktoré vedú k stabilizácii eurozóny, určite to je otázka, ktorá je v všetkých. A potom je tu otázka vlastných zdrojov a rozpočtové aspekty. Isté, čakáme na túto konferenciu o vlastných zdrojoch, ku ktorej mala byť 2. septembri Máme tiež určité pozmeňujúce návrhy, ako môžeme zaplniť, zapojiť národné parlamenty, či sa dá nejakým spôsobom nevstupovať do právomocí národných parlamentov pri rozhodovaní, aké sú možnosti eh, na báze existujúcich zmluv. Ehm, Tú diskusiu treba prehlbiť aj diskusiu o verejnom eh, blahu a neposlednom rade ten typ nástroja a úloha ESM, stability, mechanizmu stability, to by mala byť odpoveď na Európsky menový fond, čiže ESM by mohol byť transferovaný do Európskeho menového fondu alebo na takýto fond a my to, o tom budeme hovoriť aj nesmieme toto zamieňať a potom je tu otázka potrebnej štruktúry správy verejne e, týchto vecí, čo môžeme robiť bez toho, aby sme urobili veľmi veľké zmeny, aby sme nestrácali čas, ale zároveň, ak bude potrebné urobiť zmeny v zmluvách, tak musíme presne určiť, že kde by to malo byť a čo chceme, ale musíme byť veľmi opatrení aby sme mali e, rovnaký prístup alebo simultánny prístup, pretože sú tu aj ďalšie správy z výbora e, AVKO, aj pripravuje správu pán e, Brok, aj pán Ferhovštát, takže musíme byť v kontakte s týmito správodajcami, aby nedošlo k nejakým divergenciám alebo s iným smerovaniem to nikto nechce. A potom otázka cestovnej mapy. Myslím si, že to sú tie najväčšie bloky, kde potrebujeme určité úsmernenie od eh, tých politických skupín aby, a snáď sa nám podarí dosiahnuť eh, kompromisy, ktoré podporia väčšin, podporí väčšina. Ďakujem teraz Pervanš Pérez. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Samozrejme, také po našo spoločnými vedomosťami sme sa dopracovali k tejto správe, takže nemám k tomu čo dodávať, ale možno len nejaké dve, tri, tri objasnenia. Spomenul správu Medzinárodného menového fondu je veľmi dôležité. Chcela by som poprosiť všetkých kolegov, aby si to prečítali, pretože nie preto, že oni hovoria to isté, čo my Eh, nechcem robiť nejakú reklamu, ale Medzinárodný menový fond eh, vo svojich štúdiách, eh, výsledkov zverejnené, ktoré boli minulý týždeň, naozaj so všetkou autoritou tejto inštitúcie sa púšťa do určitých tém, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme posunúť vpred hospodárskú správu a riadenie Európskej únie a dotknúť sa tých veľmi citlivých tém. Naozaj toto je dobrý základ Mm, o ktorý sa môžeme oprieť pri našom prístupe parlamentu. Hovorím to preto, že to súvisí s tým záverom Heimera Begla, e, keď hovoril o tom, že e, tu stanovisko e, parlamentu k pohraničnej pobrežnej stráži, áno, je to stará téma. A včera večer sme diskutovali s ministrami financí bolo to naozaj podujatie pozoruhodné a aj téma oprávnila mať takéto prestretnutie samozrejme, ale bolo to určité treni, trenie, trenice by sa dalo povedať. Na jednej strane hlasovanie v Spojenom kráľovstve a obava eh, o tom, aké dôsledky to môže mať na príliš veľké zrýchlenie takých tém, ako je napríklad rozpočet eurozóny v duchu samozrejme toho, že sme dvaja spravodajcovia, samozrejme nám tu nejde o to, aby sme išli k tejto téme, že tu musí byť e, rozpočet eurozóny len inštitúciálnym na postojom. A preto je tu GOCEKu 12 pozmenujúci návrh, v ktorom potvrdzujeme to, že táto diskusia sa musí viesť vo všeobecnom rámci víziev, ktorým čelí Európska únia. Jednou z týchto víziev je inštitucionálny prístup, pretože vieme, že takýto prístup neumožní e, vyhovieť očakávaniam našich občanov, spoluobčanov a máme pocit, že proste chodíme v, dokola, v kruhu. Ďalšia vec. Z AFKO a Herman Bergl to takisto spomenul, sme si prerozdelili úlohy a objasnili to, že otázka správy a riadenia to bude v správe AFKO a my k tomu prispejeme, ale že to bude v podstate, oni budú pilotovať to lietadlo, ak to môžem povedať, a zadefinujeme konvergencie a spôsob financovania a my ako ekona budžet, rozpočet e, sa k tomu pridáme. A tu by som chcela upozorniť kolegov na tri prvky Poprvé, tzv. konsolidovaná verzia správy, ktorú sme dali k dispozícii, keďže sme ani jeden z nás nepredložili pozmeňujúci návrh za seba samého, ale e, sú tu pozmeňujúce návrhy spolupodpísané. A preto sme dali k dispozícii verziu, v ktorej sú revi- revidované pôvodné návrhy správy a pozmenujúce návrhy spolu spravodajcov. To neznamená, že v tomto výbore je treba nejakým spôsobom hlasovať, ale chceli sme objasniť vývoj našich úvah od e, začiatku našej spoločnej práce. A potom teda okrem tých tém, ktorý spomenul Heimer Begl, podľa mňa sú to ešte tri témy, ktoré krátko spomeniem. Uh, pretože si vyžadujú prispôsobenie z našej strany veľmi konkrétne. Tam je 800, neviem koľko, 30 pozmenujúcich návrhov a musíme hľadať dobré kompromisy. Takže je tu otázka vzťahu členov eurozóny a nečlenov eurozóny. Pretože od samého začiatku uh, to vyvoláva obavy. My máme z toho obavy, pretože Áno, chápeme aj teda po tom hlasovaní 23. júna, že sú tu obavy. A po, ako by ste hovoril, že po 23. júni nemusíme riešiť eurozónu, pretože už nemáme tému, ktorá rozdeluje Európu. My si myslíme práve naopak, že po 23. júni sa musíme zaoberať otázkou eurozóny ako inkluzívnym priestorom, v rámci ktorého každý musí nájsť svoje miesto a každý musí mať možnosť čo najskôr sa do toho zapojiť nejakým spôsobom. Druhá, tém, druhá téma, špecifická, spôsob financovania a prepojenie medzi eurozónovým rozpočtom a rozpočtom Európskej únie. A mám pocit, že socialisti predložili pozmenujúci návrh 425, musíme sa na to pozrieť zblízka, pretože to je základ, eh, od ktorého by sme sa mohli odvinúť a E, dať e, stanovisko parlamentu na túto citlivú tému. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, tá sa týka diskusie okolo tzv. suverénneho dlhu alebo dlhu štátov. A naša politická skupina e, predložila viacero politických, pozmeňujúcich návrhov, pardon. Mám pocit, že pozmeňujúci návrh 4 141 by mohol byť dobrým základom, kde by sme sa vedeli zhodnúť, bez toho, aby sme spochybnili celý prístup ako taký. To je všetko. Ďakujem pekne, takže teraz dáme mhm. slovo tieňovým spravodajcom e, z výboru e, rozpočet a ekon. Navrhujem, aby sa obmedzili vo svojich vystúpeniach na 4 minúty, tak aby sa každý mohol vyjadriť a potom potom budeme mať krátku voľnú rozpravu a každý vystupujúci bude mať dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcom za návrh e, správy a za všetkú prácu, e, rovnako aj e, za prácu vykonanú v rámci stretnutí tieňových spravodajcov. Nálada bola veľmi konštruktívna keď hovoríme o fiskálnej kapacite, treba si položiť otázku, čo naše hospodárstva potrebujú, čo treba urobiť, aby bola ekonomika silnejšia, odolnejšia proti budúcim prípadným krízam. A musíme e, tu vychádzať z príčin minulých kríz, e, vysoký dlh, malá konkurencieschopnosť, e, slabosť bankového alebo krehkosť bankového systému Banková únia, riadenie eurozóny. My e, teda pravidlá máme, ale asi sa dostatočne e, neuplatňujú. A nepotrebujeme ani viacej e, pravidiel. My potrebujeme jednoducho, aby sa plnili tie pravidlá, ktoré už existujú. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, situácia v eurozóne je pomerne pomerným sklamaním, potrebujeme samozrejme reformy v jednotlivých e, štátoch a mm, sú tu e, dve časti, dva aspekty tejto debaty. Reformy, e, ktoré nestoja veľa peňazí a nechápeme, ani komisia zda nevie vysvetliť, prečo vlastne sa neimplementujú takéto reformy. A potom sú tu reformy, ktoré stoja peniaze a treba rozlišovať medzi tým, čo môžeme dosiahnuť v krátkodobom e, e horizonte a medzi tým, čo skutočne má pozitívny e, vplyv na hospodárstvo, aby to e, vnímali aj obyvateľi. A potom sú tu dlhodobé kroky, ktoré by možno vyžadovali zmeny zmluv. A potom včera na stretnutí E, s finanč, ministrimi financí sa hovorilo aj o finančných kapacitách e, a o fiskálnej kapacite, ale na to, aby sme vedeli, ako zmeniť fiskálnu, e, tú fiskálnu stránku, tak potrebujeme vedieť aj to, koľko na to vlastne máme dostupných prostriedkov. Ministri nám včera odpovedali spôsobom, ktorý nás pomerne sklamal. Na konci augusta budeme mať eh, vypočutie s expertmi a tam by sme sa mali dozvedieť eh, aj viac o tom, ako sa vyhnúť eh, morálnym hazardom. Myslím si, že to bude dôležité. Potom podpora v nezamestnanosti a príslušný systém poistenia pre prípad nezamestnanosti. Prečo si myslíme, že takýto systém nie je v praxi realizovateľný. Na vnútroštátnej úrovni totiž veľmi úzko súvisí s e, odchodom do dôchodku. E, v pracovný trh sa v jednotlivých e, členských štátoch veľmi líši a líšia sa aj podmienky mm, penzijných systémov súvisí s tým veľká záťaž a takisto aj politicky vzaté by bolo ťažké ľuďom v Únii e, vysvetliť niektoré e, veci, e, ako napríklad potrebu prispievať na podporu nezamestnanosti a podobne. Toto je veľmi ťažké vysvetliť e, ľuďom v dobe e, krízy. To znamená, že treba podporovať e, napríklad nezamestnaných v inej krajine. Napokon chcem povedať, že plne podporujem to, čo povedal pán spravodajca o možnosti, aby sa krajiny mimo eurozóny pripojili k projektu fiskálnej kapacity Samozrejme, ak sa krajiny pripravujú na vstúpenie do eurozóny, tak by sme im mali dať možnosť pripojiť sa aj k fiskálnej kapacite, tak aby sa ich ekonomiky stali konkurencie schopnejšími a aby sa na to pripravili aj z hľadiska e, riadenia. E, ďakujem vám za pozornosť a prepáčte, že som hovoril tak dlho. Paul Tang. Ďakujem, pán predseda. E, je veľmi dobré, že sa koná takáto výmena názorov. My sme mali diskusiu aj so stieňovými spravodajcami včera. A myslím si, že toto je skutočne veľmi, veľmi dôležitá činnosť. To znamená snaha stabilizovať eurozónu, ale okrem toho aj osvetliť e, jednotlivé aspekty rozpočtu eurozóny a Európskej únie. E, to znamená, že sa dostávame do oblasti, ktoré ešte nie sú dostatočne preskúmané a toto je práve ten prínos. Ja som teda e, veľmi rád s tým, že sme sa rozhodli jasne rozdeliť e, zodpovednosti, kto má urobiť čo pretože doposiaľ medzi rozpočtovými pravidlami a rozpočtovými právomocami e, boli e, pomerne veľké rozdiely. A tým sa dostávame aj k otázke e, toho, čo robí Európsky parlament a národné parlamenty. Vieme, že existujú pravidlá, ale tie pravidlá sa, sa nevždy dodržiavajú a e, národné vlády a parlamenty často nemajú pocit, že by tie pravidlá boli ich pravidlami. Takže e, pocit spolunáležitosti e, s týmito princípmi zo strany národných parlamentov je dôležitý. Takže fiskálna kapacita eurozóny a rozpočet Európskej únie to je niečo, čo treba vzájomne úzko prepojiť. Toto je dôležité aj z hľadiska demokratickej kontroly E, pozmeňovací e, návrh 425 podľa mňa ukazuje cestu, ktorou by sme sa mohli uberať, pretože na konci tej správy by sme skutočne sa mali dopracovať k jasnej odpovedi na túto otázku. E, samozrejme, je viac vecí, ktoré by bolo vhodné objasniť ohľadom rozpočtu. Napríklad otázka vlastného, vlastných zdrojov parlamentu a myslím si, že okolo toho sa zbytočne teraz robí pomerne e, veľký humbuk. A e, otázka štruktúrálnych e, reforiem súvisí s fiskálnou kapacitou, takisto aj intensifikácia týchto reforiem na dosiahnutie konvergencie potrebujeme investície a to v Európe chýba. A na to práve potrebujeme tento mandát a Junckerov fond. To skutočne je jedna z vecí, e, ktorú potrebujeme najviac v Európe, to znamená e, investície takisto vo verejnom ako aj v súkromnom sektore a to sa takisto musí odraziť na rozpočte. A určite sa teším na ďalšiu diskusiu. Si. La parole est maintenant à M. Colmel. M. Colmel qui nous a quittés. Pán Colmel, ale ten už nie je. Pani Pirko Leonel je tu, nie je tu? Je? Ďakujem, ďakujem pán predseda. Začnem všeobecnou pripomienkou. Neprekvapuje ma, e, že e, tá myšlienka Európskej pokladnice e, skutočne sa čoraz viac posilňuje ako odpoveď na prípadné krízy. Ale konkrétne riešenia často nefungujú. Problém ekonomickej správy v Európe nesúvisí s nedostatkom inštitúcií, ale s nedostatočným presadzovaním pravidiel. Najjasnejším príkladom toho je rozpočtové pravidlo o rozpočtovom deficite, ktorý by mal byť e, e, do hranice 3 e, HDP. A toto pravidlo už bolo zakotvené v Maastrichtskej e, zmluve, ktorá vlastne vytvára základy tejto súčasnej Európskej únie. A e, veľa krajín e, to neplní a mnoho krajín sa nikdy ani nepribližilo k tomu plneniu, niektoré to porušovali. Takže ja by som navrhoval, aby sme sa vrátili k duchu Maastrichtu Eurozóna založená na jasných e, pravidlách a jasných a e, vymáhateľných sankciách voči štátom, ktoré tieto pravidlá nerešpektujú. To znamená, že niektoré krajiny by nemali byť nutené, aby zostali v eurozóne proti svojej vôli. A sú aj krajiny, ktoré e, sa nechcú e, vzdať svoje suverenity, pokiaľ ide o národnú menu, a to ani v prípade e, ďalšieho rozširovania eurozóny. A, takže tie, ktoré si neželajú zostať v eurozóne, by pod vedením komisie ECB mohli z tejto e, zóny vy, vy, vystúpiť. Ďakujem, ak dovolíte. Udelím sám sebe slovo keďže som tieňovým spravodajcom pre moju skupinu. Myslím si, že sme poukázali, že e, eurozóna je európskym e, verejným blahom a že všetky členské štáty Európskej únie majú zapovinnosť stať sa členmi eurozóny. Ja si myslím, že tu je v podstate určitá metóda v rámci toho, že rastu, pakt stability a rastu a je potrebné ešte overiť, či všetky členské štáty e, skladajú verejné účty, majú overenia, certifikáciu, všetko je homogénne. A myslím si, že áno, určite je potrebné ešte dosiahnuť určitý pokrok aby sme prezentovali tie veci čitateľnejšie, medzi, podvateľnejšie medzi krajinami a momentálne je to dosť heterogénne a nemôže to takto pokračovať. Myslím si, že prezentácia príspevkov členských štátov do európskeho rozpočtu sa líši od krajiny ku krajine. Druhý postreh sa týka uh, akejsi konvergencie Myslím si, že tu by sa mala zabezpečiť určitá flexibilita. Nemôžeme to celé v podstate uzavrieť. Členské štáty nemôžeme uh, uviazať do nejakého kozetu ale uh, musíme mať akýsi v podstate to rozpetie, v rámci ktorého národná legislatíva sa má postupne zbližovať. A čo sa týka konkrétne produktivity a nákladov, uh, takisto dôchodky. Myslím si, že to musíme mať jasnú víziu, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch a musíme si za cieľ stanoviť, zblížiť maximálnej možnej miere e, reglementačnú situáciu. E, samozrejme mobilita e, pracujúcich a sociálne výhody, ktoré môžu mať. To je takisto téma, ku ktorú, v ktorej musíme nájsť konvergenciu. Daňové otázky. Tu sa dosiahol obrovský pokrok. Aká miera zdanenia pre zisky podnikov a spoločnosti? E, vidíme, že mnohé hospodárske aktéry, medzinárodné firmy pre všetkým robia daňovú optimalizáciu a to práve preto, že Európskej únii je množstvo špecifických režimov e, cez formu tzv. ruling, e, daňových rozhodnutí, čo v mimoriadnej miere stimuluje členské štáty k daňovej optimalizácii, čiže potrebujeme väčšiu transparentnosť, ktorá by mala ukončiť takéto škodlivé praktiky. Je pravdou aj to, ako financujeme sociálnu ochranu, či budeme naďalej pokračovať e, so sociálnym zabezpečením tým, že budeme zdaňovať prácu, alebo či sa uberieme skôr cez zdaňovanie spotreby. Zdaňovanie práce, zdaňovanie produkcie navyšuje náklady na produkciu a e, metodicky to prispieva k rastu nezamestnanosti, vývoja výskum takisto. Myslím si, že tu potrebujeme mať skutočnú solidaritu. Musíme ju jednoducho rešpektovať a potom sú tu samozrejme ešte investície do infraštruktúry. A e, chcem zdôrazniť význam zapojiť sociálnych partnerov a možno by sme mali požiadať hospodársky a sociálny výbor, aby e, vytvoril skupinu eurozóny, a aby úvahy o budúcnosti eurozóny neboli iba ekonomické a finančné, ale aby naozaj tu bolo, to mal aj sociálny rozmer a aby sociálni partnery mohli medzi krajinami v rámci eurozóny si vymieňať svoje názory, aby naozaj teda tu bola skutočná diskusia na úrovni sociálnych partnerov, aby aj oni si mohli zobrať za svoje to, že je potrebné zlepšiť správu a riadenie v eurozóne. A teraz dám slovo pán Torvalds, ten tu nie je, takže pani Riada. Monsieur Ani tá nie, pán Demasi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcom. Ja som presvedčený o tom, že v eurozóne sú stále asymetrické tlaky. E, na e, začiatku krízy sme mali rôzne miery inflácie v členských štátoch, úrokových mier a podobne. E, a v rámci cenovej konvergencie je potrebná aj makroekonomická stabilizácia. Analýza, ktorá e, vidí hlavný dôvod krízy po príliš vysokom štátnom dlhu, e, podľa mňa nezohľadňuje to, že v niektorých krajinách, e, napríklad Islande, bol aj veľmi vysoký súkromný dlh, takže treba sa zamyslieť nad fiskálnou politikou a e, treba sa zamyslieť aj e, nad tým, kto vlastne vyrovnáva tú e, situáciu, či sú to e, domácnosti, súkromní spotrebitelia alebo štáty. Takže ak nič nezmeníme, tak vždy bude tá hlavná ťarcha, pokiaľ ide o vyrovnávanie tejto nerovnováhy, na e, pleciach e, e, ľudí, ktorí pracujú za mzdu. Takže mm, Samozrejme, ak budeme sa uberať len týmto smerom, nebude to mať makroekonomické, makroekonomické efekty a politicky to takisto nebude perspektívne. Okrem toho potrebujeme verejné investície krajiny, e, ktoré e, zásadne alebo výrazne znížili náklady na pracovnú silu, ako napríklad Grécko, nakoniec nevyvážajú podstatne viac. Takže tu nejde len o cenovú konkurencieschopnosť alebo nízke ceny, ale ide tu aj o produktivitu. A na produktivitu potrebujeme investície. Takže by bolo dobré um, uvoľniť určité obmedzenia, pravidla pre verejné investície v rámci e, paktu stability a rastu, alebo pokiaľ ide o fondy EIB, alebo e, pokiaľ ide o organizácie, ktoré majú bankovú licenciu na financovanie investícií. Takže tá, e, tá, ten postup pri, pri rozpočte by mal byť symetrický, krajiny by mali primeraným spôsobom korigovať svoje politiky a takto nakoniec e, zabránime masívnym transferom. Treba e, v rámci tejto e, nerovnováhy sa zamerať aj na krajiny, ktoré majú silný prebytok. To sa v minulých rokoch nezohľadňovalo. A pokiaľ ide o E, systém podpory v nezamestnanosti v Európe. Tam by sme mali mať politiky, ktoré majú za cieľ plnú zamestnanosť a tam sú potrebné programy verejných investícií, tak aby sa hlavne riešila otázka nezamestnanosti mladých v Európe. Ďakujem a teraz pán Maragal. Áno, ďakujem pán predseda. Ja si myslím, že už sme na konci, e, takmer na konci prvej fázy e, tejto správy a ešte stále sme schopní e, vnímať, takže myslím, že treba oceniť prácu spravodajcov, ktorí nepochybne vykonali veľmi dobrú prácu. Mali sme možnosť skutočne ukončiť, dovršiť ten rámec a to je dobre. Takže teraz už môžeme rozhodovať o ďalších návrhoch. Je tu niekoľko bodov, ako napríklad financovanie. Tu nehovoríme len o parlamente. E, včera napríklad e, rada takisto prišla so svojím schválením. Ešte to nebolo úplne definitívne, ale tá základná myšlienka v tom bola obsiahnutá. To si myslím, že je dôležité. spoločne s pánom Montym e, sme e, sa mohli dozvedieť e, o tom, aká je jeho predstava ehm, o tom, ako by sa mali, ako by sa mali veci realisticky riešiť. Sú tu tri aspekty, ktoré by sme ešte mali dodať aj k tomu, o čom sme hovorili včera Asi by sme mali ukončiť e, úsporné opatrenia a politiky, o ktorých sme hovorili. Pretože si treba uvedomiť, že to už nefunguje a prináša to skôr negatívne vedľajšie, vedľajšie efekty. To je pomerne jasné. A zo včerajšieho stretnutia e, takisto vyplynulo, niečo ďalšie a to sa týka verejných investícií. A to je jeden z tých pozitívnych prvkov e, správy. To znamená verejné investície na základe aktív, ktoré máme k dispozícii. A takisto sú tu aj nové e, fiskálne koncepcie, ktoré sú k dispozícii, pokrývanie dlhu z skutočných zdrojov. Toto všetko by malo byť možné a použiteľné, ak sa zásadne nezmení objem rozpočtu Pani e, Vales hovorila včera aj dnes e, o e, postoji IMF. Ja si myslím, že by sme v tej správe mali dať viac priestoru e, tej tretej možnosti, ako postupovať ďalej. To súvisí aj s riešením nezamestnanosti v Európe. Aj pán Monty hovoril, že toto všetko nakoniec súvisí s e, aktívami, ktoré máme k dispozícii. Takže treba hovoriť o tom aj e, kde, v akých sférach, s akými prioritami by sa mali realizovať verejné investície. A v nasledujúcich týždňoch sa ešte budeme ďalej venovať e, tejto problematike. E, treba hovoriť o diversifikácii zdrojov energií, vzdelávaní, odbornej príprave a podobne. Takže máme pred sebou veľa tém ktoré budeme musieť e, v, na jeseň ešte vyriešiť. Pán Ekaut, ďakujem, pán predseda. Ja dúfam, že tá diskusia bude férová a otvorená, že budeme schopní nechať bokom e, tie jednotlivé politické aspekty, pretože e, tu ide o spoločné blaho, takže tá diskusia by mala byť otvorená a férová. Spravodajcovia veľmi dobre rozlišili medzi týmito tromi e, piliermi. Keď hovoríme o, euro, e, o konvergencii v eurozóne, treba diskutovať aj o reformách, štruktúrálnych reformách, ale takisto treba diskutovať aj o tom, prečo sa teraz tie reformy nerobia symetricky, prečo krajiny s e, rozpočtovým nadbytkom, prebytkom, nie sú v tej istej pozícii ako krajiny s rozpočtovým schodkom. To potom nefunguje. E, hovoríme o asymetrických šokoch, tak tam e, vieme, že sú dôležité investície, že treba dokončiť bankovú úniu. Pán Vasenbol o tom hovoril včera. Ale nie je to jednoduché. Na dokončenie bankovej únie Treba vytvoriť európsku schému eh, poistenia vkladov a podobne. To nie je tak jednoduché. Potom sme diskutovali o asymetrických šokoch a tam takisto treba skutočne diskutovať férovo, lebo vieme, že monetárne a menové politiky tu veľa nezmôžu, že sú tu skôr účinnejšie fiskálne politiky. A ak e, nie je súkromný sektor e, schopný e, znášať všetko to riziko, tak potom z toho vyplýva, že k tomu treba pristupovať ináč. A práve preto by sme mali prestať opakovať tú mantru neustále, že potrebujeme štruktúrálne reformy. Ale ide o to, že skutočne hm, treba diskutovať o tom, čo nám môže pomôcť, eh, keď sa situácia skomplikuje, eh, o tých fondoch na eh, takéto nepredvídateľné udalosti a tam a situácie a tam samozrejme treba definovať aj mieru prispievania do takýchto fondov, aby sme mali istotu, že v takýchto fondoch bude vždy dostatok peňazí a v rámci pozmeňovacích návrhov môžeme uvažovať o tom, aké sú prípadné ďalšie možné stimuly pre prispievanie do takýchto fondov. Takže treba uvažovať o inteligentných e, spôsoboch, ako vytvárať také fondy. A možno by tam mala byť aj určitá zábezpeka pre prípad, e, že niektoré krajiny z toho nakoniec budú čerpať jeden, to je prípad článku 661. Ale jednoducho nedá sa všetko vyriešiť len e, štruktúrálnymi reformami, to je mantra, ktorú by sme mali už prestať opakovať. Napokon je dôležité, aby sme mali vždy takú nejakú e, poistku aj pokiaľ ide o fiskálnu kapacitu. Takže ak budeme mať e, takýto súbor nástrojov, podarí sa nám e, riešiť otázku konvergencie, symetrických šokov, asymetrických šokov a povedzme, že vystúpime zároveň tak trocha stieňa svojej politickej príslušnosti a dôležité je, aby sme o tom e, diskutovali a nielen tu, ale aj na e, vnútroštátnej úrovni. Nemôžeme sa spoliehať len na tie veľké konferencie, ktoré sa organizujú v Bruseli. Um, skutočne to treba preniesť na vnútroštátnu úroveň, pretože v opačnom prípade táto diskusia zostane len na teoretickej úrovni a nepovede nikam. Point, um, ehm, Marko Zani. Sí, gra- Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Ja chcem poďakovať aj dvom spolu pravodajcom za vykonanú prácu. Ja nie som eh, podporovateľom eh, tohto, tejto správy a eh, nepodporujem ani tú dôveru, ktorá sa vkladá do tohto nástroja, pokiaľ ide o riešenie problémov eurozóny Mm, ide tu o projekt e, fiskálnej kapacity pre eurozónu a to je niečo, s čím sa nestotožňujem. A tento nástroj nevyrieši makroekonomické, makroekonomickú nerovnováhu e, v rámci eurozóny. Nemôžeme e, predsa ignorovať e, celé e, roky, kedy sa zbierali teoretické poznatky v oblasti ekonomickej vedy, ktoré sa tohto týkajú. V, prá- v správe sa hovorí často o systéme e, transferov, ktorý by však nemal mať nejakú permanentnú povahu a to je problematické aj z politického hľadiska. Dve e, najväčšie krajiny eurozóny budú mať voľby v roku 2017 a ja neverím tomu, že by pani Merkelová viedla e, volebnú kampaň v tom zmysle, že na udržanie eurozóny treba ročne 150 až 200 miliárd eur presúvať e, z Nemecka do periférnych oblastí. E, pani Merkelová e, vie lepšie než ja, čo, sa, čo nasledovalo po spojení Nemecka ešte aj dnes väčšina alebo veľká časť východného Nemecka v podstate čerpá z týchto transferov zo západnej časti Nemecka do východnej časti Nemecka. Takže ako možno aplikovať podobný mechanizmus na celú eurozónu? Okrem toho sú tu ďalšie znepokojujúce prvky, napríklad inštitucionalizácia e, toho záchranného fondu Európskeho mechanizmu stabilitu, stability a tá myšlienka, že by sa toto premenilo na nejaký európsky menový fond. Ja to považujem za nebezpečné. Veď si spomeňme na neúspech trojky e, pri riešení e, gréckej otázky a aj medzinárodných e, otázok. Tam nakoniec sa ten problém dostal aj za hranice eurozóny. Takže myslím si, že tento, tento prvok je takisto niečo, čo vzbudzuje obavy. Eurozóna nakoniec potrebuje veľmi jednoduchú vec a o tom asi skôr či neskôr budeme musieť diskutovať. To znamená zabrániť fluktuácii úrokových sadzieb v jednotlivých krajinách. Maastrichtské kritéria sú absurdné, nevychádzajú zo žiadnej ekonomickej logiky a v podstate e, ničia eurozónu. Dnes e, v Európe potrebujeme veľké verejné investície do rozvoja, infraštruktúr, vzdelávania a podobne. A E, súčasné usporiadanie bráni mnohým krajinám e, tie potrebné politiky realizovať. E, takže to je môj názor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za INF. Je tu, je, je tu rečník INF, takže HDI, pán Hokmark. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že tu sa musíme sústrediť na to, ako by sme, sa, ako by sme predišli rôznym krízam. A to znamená e, e, e hovoriť o skutočných problémoch, o e, európskej ekonomiky, teda nedostatok e, e, konkurencieschopnosti a nie nedostatok fondov e, e, na to, aby sme platili za chyby. A musím povedať, že ak sa pozrieme na problémy európskej ekonomiky, v Európe máme 10-15 e, vyššiu, e, vyššie daňové sadzby než kdekoľvek inde. A to e, poškodzuje klímu pre investície. Vieme, že zahraničné investície odchádzajú, že strácame kapitál a to musíme riešiť. A nie navyšovať verejné výdavky a verejné rozpočty. A ešte by som niečo dodal, na to už sa spomínalo. Je tu silná rozpočtová kapacita v Európskej únii a to sú rozpočty členských štátov. A skutočný problém je, že príliš veľa vlád zle interpretuje pakt stability hovoria, že mínus 3 je e, e, e, to minimum a že to je vlastne kapacita pre, do zlého počasia. Ale táto kapacita je oveľa vyššia, ak sa s ňou správne nakladá. A musím povedať, pán predseda, že nemyslím si, že ekonomické problémy Európskej únie vyriešime novými inštitúciami, novými pravidlami. Mali by sme sa spoliehať na tie inštitúcie a pravidla, ktoré už máme. Pravidla máme a, a, a to, týmto pravidlom alebo týmto nástrojom je Pact Stability. Ďakujem. Pán Zabal. Pani Zabal. Ďakujem, pán predseda. E, minister Kažimír hovoril, keď, e, že keď hovoríme o fiskálnej kapacite, tak musíme hovoriť o nástrojoch a potom e, o tom, ako ich budeme financovať. Z časti s tým súhlasím, ale najprv musíme hovoriť, aký typ financovania musíme používať. Ak takúto diskusiu nebudeme mať, tak sa neposunieme ďalej. Bude to len Itúpia. Musíme e, hovoriť o zdrojoch. V správe Burger Bereš, e, e, tam musíme hovoriť o istých úsmerneniach, o fiskálnej kapacite. Poprvé, ak chcem rozpočet zo- e, tá eurozóny, e, aby zahrňal e, musíme hovoriť o viacnom finančnom rámci a potom musíme hovoriť o financovaní v rámci určených príjmov, lebo inak sa dostaneme do problémov so stropmi. No a potom musíme hovoriť o čerstvých peniazoch, aby sme predišli pokušeniu čerpať peniaze z európskeho rozpočtu, ktorý už bez tak e, zápasí, pokiaľ ide o položky eurozóny. No a pokiaľ ide o kon, pán Ekat hovoril o mantrách, My sa snažíme proti tomu bojovať, ale potrebujeme pravidlá, ale Španielsko v roku 2008-2009 plnilo maastrichtské kritéria. My sme dokonca mali nadbytok, takže dnes sme ale v zlej situácii. A e, neexistuje všeliek na naše problémy, ale musíme si uvedomiť, že to môže mať pozitívne aj negatívne dôsledky. Hovoríme o nedostatočných štrukturálnych reformách, ale musíme si položiť otázku, aké ciele sledujeme a aké, o aké reformy nám ide. No a pokiaľ ide o recepty. Od roku 2008 hovoríme o rôznych riešeniach, ale dosiahli sme určité úspechy, ale rast je veľmi malý. Máme väčšiu nerovnosť, ako sme mali v roku 2008. A myslím, že musíme hovoriť o všetkých politikách, ktoré sme riešili za posledných 8 rokov. To nie je nejaká mantra alebo mýtus musíme e, e, si uvedomiť, aké dôsledky mala politika, ktorú sme robili za posledné roky. Ďakujem. V správe sú tri dôvody. Najprv ide o symetrické tlaky. Menová únia, na ktorú e, dopadnú takéto symetrické tlaky, to znamená, že takáto krajina by mala e, e, reagovať na takýto asymetrický šok e, fiskálnou politikou. Ale keď sa pozrieme na konkrétne asymetrické šoky a nebolo ich až tak veľa, s tým súhlasím, teda asymetrické šoky nemôžeme si míriť s nedostatkom konvergencie ale keď sa pozrieme na tie prípady v eurozóne, tak tie sa dotýkali predovšetkým e, e, e, krajín, ktoré nemali priestor vo svojej fiskálnej politiky. Mm, boli to krajiny, ktoré mali síce deficit pod 3%, ale zároveň boli veľmi zadlžené. No a samozrejme v takom stave hľadali iné nástroje, ale dôvodom krízy v týchto krajinách nebol nedostatok e, fiskálneho priestoru. A to bolo preto, e, že e, nezachovali, nedodržiavali pravidlá pre fiskálny dlh. Takže, čo sa tu deje? My zabudame na primárne dôvody krízy. A, ak vytvoríme fiskálnu kapacitu, tak ak to neurobíme, tak tieto krajiny vlastne budú pokračovať. A aký zmysel to má, e, aby sme mali fiskálnu kapacitu, keď e, je to jednoducho e, krajiny nebudú držiavať. Takže toto je prípad tých asymetrických šokov. No, druhý dôvod, e, stimuli pre štruktúrálne reformy. Tu vidím veľmi e, vážny problém, pokiaľ ide o morálne riziko. E, aký zmysel má mať stimuly pre členské štáty, ktoré robia štruktúrálne reformy a, a ktoré vlastne prospievajú tomu členskému štátu. No teda dostaneme sa do situácie, kde členské štáty budú čakať, kým dostanú e, peniaze na to, čo vlastne by malo byť na prospech. Ako, ako vyriešime toto morálne riziko? bez toho, aby sme e, urychli reformy. A ďalší dôvod, poistné alebo poistenie pre nezamestnaných. Mm, máme mm, tu úpadok, ale e, to nás zase vracia ku fiskálnej politike. Musíme tu mať priestor na to, aby sme riešili tento problém. Ak e, takáto krajina nemá fiskálny priestor, pretože má e, vysokú zadlženosť, tak to nedokáže. Ale e, nemôže riešiť tento problém, kým si nevyrieši svoju fiskálnu politiku. No a e, dôvody nezamestnanosti môžu byť štru, štruktúrálne jednoducho. E, trh práce je zorganizovaný takým spôsobom, že táto krajina má e, stálu vysokú nezamestnanosť. Ale vyriešiť sa to dá len štruktúrálnymi reformami trhu práce, aby bol flexibilnejší. Ale toto je mantra, ktorú myslím, by sme mali stále opakovať. Takže ja nie som e, proti tým, ktorí hovoria o fiskálnej kapacity v e, eurozóne. Nie som v zásade proti, ale ja si myslím, že my sa najprv musíme pozrieť na to, prečo sa nedržiavajú fiskálne pravidlá a, a, a hovoriť o neschopnosti e, a, a ochote e, členských štátov, alebo neochote členských štátov dodržiavať tieto fiskálne pravidlá pretože tieto krajiny, aj keď majú 3-4% e, maržu v rozpočte na to, aby e, stimulovali e, ekonomiku, stále trpia v dôsledku asymetrických šokov. Hm. Napríklad treba hovoriť o súkromnom vzdielaní rizik, reforma kapitálu, a bankového systému predsedajúci prerušuje rečníka. Pán Levandovský. Not to repeat too much, uh, and I'm also... Nebudem uh, opakovať veci, je tu v podstate naše spoločná, spoločné poznatky. V podstate celá koncepcia fiskálnej kapacity eurozóny vychádza z určitého predpokladu, z predpokladu, že jednoducho nie je možné presadiť dodržiavanie dohodnutých fiskálnych pravidel v eurozóne. A druhým predpokladom je to, že členské štáty nie sú dostatočne odvážne, aby znášali politické náklady mantry štruktúrnych reforiem. To sú samozrejme E, najdrahšie reformy trhu práce buď sú pripravení obviňovať Brusel z diktatúry, alebo chcú fiskálne stimuly, ale to samozrejme k tomu potrebujeme mať fiskálnu kapacitu. Ja nie som unavený mantre štruktúrálnych reform a konvergencia má byť obojsmernou cestou cestou tak závisí od toho, odkiaľ začíname, či vychádzame zo slabých výkonov, alebo či vychádzame z dobrých výkonov ako porovnateľného meritka. Pán Schreider pripravuje Nemecko a konkurencieschopnosť Nemecko, alebo sú to krajiny, ktoré jednoducho nechcú, nie sú pripravené znašať e, žiadne politické náklady štruktúrnych reforiem. Ak mám pravdu, že toto je štruktúra, na ktorej stavia koncepcie, koncepcie eurokapacity, tak to znamená, že morálne riziko je to jednoducho nevyhnutné, že sa púšťame do otázky morálneho rizika pri vytváraní tzv. Tak, takýchto finan, fiskálnych stimulov na financovanie zmien, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa globalizácii. A to je ako záver veľmi závažné. Ďakujem pekne. Skôr ako dám slovo spravodajcom, chcel som zareagovať na pani Hegmara, ale medzi tým odišla Samozrejme, tu je veľký rozdiel, či ste súčasťou menovej únie alebo nie ste, pretože tie krajiny, ktorí nie sú časťou menovej únie, tie majú iný nástroj, eh, ktorým je výmenný kurz. To je samozrejme. Vieme, že to platí pre Polsko, ale neplatí to pre členov eurozóny. Tí nemôžu využívať ako páku výmenný kurz. A v štúdii Medzinárodného fondu sa jasne uvádza ako jeden z hlavných hlavnou, hlavných črt, ktorá bola pôvodne identifikovaná pre tento krok vytvorenia hospodárskej menovej únie. Tu to, stalo na myšlienke, že môžete mať menovú politiku, ktorá bude riešiť celo EU šoky, symetrické šoky a daňovú politiku na národnej úrovni na riešenie asymetrických šokov, ale teraz je situácia a tu podľa mňa podľa trošku kon- protichodné. Na jednej strane sa tu silne kritizuje to, že možno monová politika dosiahla svoje hranice a dokonca niektorí tvrdia, že zašla až priďaleko. A teda sme sa jasne dostali do situácie, ktorá asi nebola pôvodne ani len predpokladaná. Keď vidíme, že menová politika dosahuje svoje hranice, sama nezvládne e, symetrické šoky, sú tu určité hranice. Jedine, že niektorí si myslia, že môžeme prekročiť to, čo už mnohí uplatňujú. A druhý problém, to sú obmedzenia daňovej politiky na národnej úrovni, ktorú môžeme definovať rôznym spôsobom v rámci disciplíny, dedičstva a tak ďalej, akokoľvek, ale musíme tu jasné obmedzenie národných daňových politík pri riešení asymetrických šokov. Takže máme a nemáme samozrejme nástroj výmenných kurzov k dispozícii. Takže je veľmi ťažké tvrdiť, že nemáme aspoň teda pri tom ideálnom modeli. Potrebujeme nástroj, pretože nemáme žiaden nástroj zatiaľ. Máme silné obmedzenia menovej politiky, silné obmedzenia daňovej politiky, jedine okrem tých, čo tvrdia, že sa poruší jednoducho pakt e, stability a rastu a nemáme nástroj výmeného kurzu ako taký. Čiže v takýchto prípadoch je veľmi ťažké argumentovať a napadnúť samotnú koncepciu. Potom je tu koncepcia politických ťažkostí, prechodu, a to si myslím, že je v správe dobre postihnuté a ďalšími pozmenujúcimi návrhy môžeme ešte lepšie preukázať, že postupný prístup môže vychádzať z aktuálnych rozpočtov, e, vytváraním obmedzených fiskálnych kapacít a postupne to prekročiť a ísť ďalej. Už sa tu o tom hovorilo, takže nebudem to rozoberať. Žiaľ, podľa mňa, je tu silná výzva, aby sme sa práve vyhli ideologickým diskusiám. Ja by som naozaj chcel vyzvať spravodajcov práve k opaku, aby pristupovali pragmaticky a konštruktívne k tejto veci, pretože ak chceme túto správu využiť na to, aby sme konfrontovali s so základnou, aby sme napadli základnú ideológiu a politiku, to by nás nikam nedoviedlo, ale myslím si, že správa MMF je veľmi dobrým nástrojom a naozaj navrhujem, aby ste si ju všetci dobre prečítali. Teraz odovzdám predsednícke žezlo Paulovi. Žiaľ, musím ísť. Takže spravodajcovia sa už vyjadria. Takže kto začína? Pani Pervánš, áno, ďakujem pekne. Keďže nás už nie je veľa, keďže e, čas beží len veľmi rýchlo, nebudem zachádzať do detajlov odpovedí jednotlivých e, ľudí, ale poviem jednu vec, ktorá ma prekvapuje. Je to obdobie tlaku a veľmi silných pochybností o Európe. A pritom v takýchto okamihoch Európa napreduje. Banková únia. Tento krok, alebo skok sme spravili vtedy, preto, lebo sme boli vo veľkej kríze. A teraz túto krízu pociťujeme. Vidíme to na úrovni investícií v jednotlivých hospodárstvách, chýba tu konvergencia našich hospodárstiev, Eh, alebo vnímame šoky. Eh, ktoré prináša do všetkých aspektov eh, britské referendum. Takže mali by sme si povedať, dobre, je tu napätie a musíme počkať. Nie, práve, že musíme toto napätie využiť, aby sme sa odhodlali spraviť ďalšiu, vstúpiť do ďalšej etapy a spraviť to, čo musíme spraviť a čo odmietame spraviť už príliš dlho, čo v podstate je v dokumente MFF takisto uvedené. Čo sa týka štrukturálnych reforiem a morálnom, morálneho rizika, naozaj, aký má záujem taká krajina ako Portugalsko či Grécko nerobiť reformy, aby nakoniec sa dostali pod mandát trojky s obmedzenou suverenitou a s manevrovacím priestorom úplne obmedzeným. Žiadny záujem, takýto, žiaden štát nemôže mať o tieto veci záujem. Takže to nie je morálne riziko, kvôli ktorému nerešpektovali pravidla, ale preto, že pravidlá neboli prispôsobené a nezohľadnili rôznorodosť európskych ekonomík a ani dynamiku, ktorú vytvorila samotná existencia eura. To je realita. A tu musíme zohľadniť ak chceme sa dostať z tejto situácie, ktorú neznášam rovnako ako vy. Rovnako ako vy mi to vadí. Myslím si, že naše hospodárstva jednoducho si nemôžu dovoliť nereformovať sa. Ale evidentne s paktom rastu a stability sme nenašli dobrú hnaciu silu. A ja chápem, že tu hovoríme o téme morálneho rizika, to je úplne v poriadku, ale ako to povedal, tuším, Benoá, pri vypočutí, v mene morálneho rizika, v mene rizika morálneho rizika nemôžeme zastaviť všetok pokrok. A niekedy mám pocit, že jednoducho použijeme kartu morálneho rizika, aby sme zastavili akýkoľvek vývoj. A keď e, to bude takto, tak e, jednoducho sa nikam neposunieme pretože potrebujeme sa posunúť vpred. Povedali ste, Darius Rosati konkrétne hovoril o tom, či je potrebné zistiť, či sa jedná o symetrické alebo asymetrické šoky. Myslím si, že už som reagovala na to, čo povedal Darius Rosati ohľadom nerešpektovania e, rozpočtových pravidel. Áno, symetrická kríza asymetricky vplýva na členské štáty podľa toho, e, v akej sú hospodárskej situácii v okamihu šoku, to je jasné. A preto niektorom pozmeňujúcich našich návrhov hovoríme o tom, že je potrebné zohľadniť východiskovú situáciu hospodárstva. Ale keď hovoríme o riešeniach, ktoré chceme zrealizovať, e, aby sme odolali, alebo teda e, vedeli odolať týmto asymetrickým šokom, v podstate to tu bolo ehm, dva spravodajcovia majú rôzne názory. Samotná myšlienka, že, samotná myšlienka, že v dobrých rokoch treba šetriť na zlé roky, to už je na stole dlho. A nikdy sa to nezrealizovalo. Prečo sa to nikdy nezrealizovalo? to nie je, že by to bola neochota členských štátov. Myslím si, že tu ide o niečo iné. Jednoducho sa nám nepodarilo nájsť dobrú dynamiku, ktorá by nám umožnila uplatniť v praxi toto pravidlo dobrého hospodárenia. A samozrejme, e, garancia pre nezamestnaných. Tu nemôžeme nahrádzať úlohu členských štátov, ani nejde o to, aby sme zasahovali do fungovania členských štátov. Ide o to, aby sme zmiernili asymetrický šok, aby sme umožnili v časoch konjunktúrnej nezamestnanosti a nie štruktúralnej nezamestnanosti. A myslím si, že pán Cukalo to včera večer veľmi dobre povedal, že cyklická nezamestnanosť, ak sa neošetri rýchlo, tak sa transformuje do štruktúrálnej nezamestnanosti a stane sa zdrojom zhoršenia alebo zvyšovania rozdielov v rámci eurozóny. Čiže nemôžeme si jednoducho nedovoliť nerieš, nemôžeme si jednoducho dovoliť neriešiť cyklickú e, nezamestnanosť, Tuto cyklickú mimoriadnu nezamestnanosť musíme riešiť, pardon, konjunkturálnu nezamestnanosť. Ak ju nevšetríme, tak to zhorší začarovaný kruh európskych hospodárstiev a nie len tých krajín, ktoré sú tým postihnuté. Hovorila som asi dosť dlho, takže ďalšie veci ešte, ktoré som chcela spomenúť, e, vynechám možno ešte posledný, aby som zareagovala na to, čo povedal Fabio. Súhlasím s tým, že nástroj makroekonomických nerovnovách sme zatiaľ ešte dostatočne nevyužili a chcem povedať kolegovi Maragalovi, že aj mne sa páči myšlienka európskeho verejného blaha a verejného blaha eurozóny. Ja mám len jednu otázočku, pretože konkrétne tie príklady, ktoré ste spomenuli v zmysle bezpečnosti a obrany a špecifická identifikácia v rámci zóny euro, ja si myslím, že tu to ešte treba trošku v našich úvahách dotiahnuť, ale súhlasím sa samotnou koncepciou správy a riadenia e, v prospech e, verejného blaha na európskej úrovni. Takže myslím si, že je potrebné ešte prediskutovať do detálov tieto veci, čo nám snať pomôže dosiahnuť dobré kompromisy. Preto som hovorila pomerne dlho. Áno, ďakujem pekne. Pán Bojgo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som od začiatku vlastne o tom nehovoril, ale že viem si predstaviť, že napokon budeme spoločne spolupracovať a tak na tom, aby sme názov tejto správy spoločne preformulovali. Teda, ako by sme to napremenovali na stabilizáciu eurozóny Eh, aby sme tam mohli zohľadniť všetky tie výzvy rozpočtu, ktoré súvisia aj s fiskálnymi kapacitami. A tu Januš Levandovský má pravdu, že keď hovoríme o dôvere, na jednej strane to, čo vlastne sa do, podarilo v kríze dosiahnuť, alebo čo bolo vlastne um, úspech, tak, e, ktorý sme dosiahli aj pri tom vyvedení sa z krízy, to nesmieme podceňovať. Chcel by som povedať aj kolegovi tuto z Talianska, ktorý hovorí, že e, my tu navrhujeme veci, ktoré by nás vracali späť do 70. rokov. No to vonkoncom nie je pravda a bolo, oprotilo by sa, keby ste si prečítali ešte, aká bola vtedy situácia a čo sa dialo a že tu išlo o kolaps celého trhu a všetci sa museli jednoducho pričiniť, aby, ale my tu teraz e, máme inú situáciu a preto aj v, tej, v rámci týchto diskusí je vlastne tá cesta cieľom a tá analýza, že či tie opatrenia, ktoré máme, neboli dostatočne využité a tiež, že sme to všetko urobili príliš komplexné, je, je treba sa sústrediť na kľúčové veci, a ktoré musia byť ale vzájme všetkých zúčastnených. A naozaj, že keď napokon budeme hovoriť o rozpočtových kapacitách, tak e, jasne, že tu musí byť aj paralelný e, rozpočet, ktorý bude pochybňovať určité e, finančné nástroje a treba povedať, že čo robí štruktúrálne fondy a kohezné fondy, to už niektoré veci robia, keď tu niekto hovorí o finančných nástrojoch a niekto hovorí, že je tu vyššie riziko, no samozrejme, že to je tak. Inak by to nebolo dôveryhodné, keby sme povedali, že to nie je bez rizika. Ale zároveň, keď máme aj súčasné nástroje, ktoré máme, tiež mus, sme hovorili o tom, že chceme, že sme chceli, aby projekty boli vtedy od spodu nahor. A teraz e, my sme hovoríme o tom, že tie projekty, ktoré budú financované z EFC, aby tie išli opačným smerom. Takže tieto veci jednoducho spal, teda spolu do jedného spoločného balička. Nie je možné teraz e, oddelenie hovoriť o veciach, že teraz tu máme fiskálnu kapacitu a zrazu máme akýsi problém s morálnymi rizikom. Ale z vlastných skúseností môžem povedať, že áno, treba pokračovať ďalej v štruktúralnej reforme, áno, treba urobiť reformu aj na pracovnom trhu. V niektorých krajinách sa to už udialo, v niektorých ešte, niektorých ešte nie alebo nedostatočne, ale tiež treba zabezpečiť aj príslušnú rovnováhu. Keď napríklad sa pozriem na moju vlastnú krajinu, tak e, tiež nie je to vo všetkých oblastiach, ale v niektorých oblastiach, napríklad e, E, došlo k tým rôznym takým zmluvám na polovičné úväzky a podobne, čím sa zabezpečila zvyšia, alebo zabezpečila sa zamestnanosť, ale nie je to e, až, až taká celkom dobrá ani rovnováha, ani medzi e, vlastne odbory stratili svoju, svoju silu, ale Čiže ide o to, aby niekto neprišiel o prácu, ale určite sa to odráža aj na jeho výplate, keď má takúto inú zmluvu. Takže myslím si, že pri všetkých týchto diskusiách nesmieme zabúdať, čo máme doma. A keď sa pozrieme, že aj tohto roku vlastne máme zase tu záväzky zo štrukturálnych fondov a v niektorých krajinách sú obrovské sumy ešte nezaplatené a keď sa budem opakovať, ale zase to musím zopakovať, že za 5 rokov je, chceme úplne vybudovať na novo tú, tú, túto krajinu, teda Grécko a naozaj podstate, keď chceme naplánovať niečo na najbližších na najbližších 10 rokov, pritom na úroky sú také nízke, ako doteraz ešte neboli a napriek tomu nevieme nájsť možnosti pre investície, alebo investície neprichádzajú a musíme si povedať, že potom prečo nemáme, tu nie je tá dostatočná dôvera v tieto investície a či či sa tu bude, tá situácia sa už tak skomplikovala aj na národnej, aj na európskej úrovni, že už to poradne nikto nechápi a potom sa môžeme čudovať, že prečo tu zlyhávajú jednotlivé štáty. Takže tu musíme všetci, každý z nás sa musí tiež pozrieť do, svojho, do svojej kuchyne a tu treba si povedať, že čo je, je potrebné urobiť, čo aj bolí, čo chcú občania, a čo preto vlastne urobili tie štáty a to isté vlastne platí aj pre európske inštitúcie a na to by sme nemali zabúdať, keď e, chceme naozaj byť dôveryhodnými. A pokiaľ ide o otázku financovania, myslím si, že môžem podporiť to, čo povedala Eider, ale je tu tá otázka, ako máme teraz naložiť so situáciou, ktorú máme v rozpočte, lebo nikto presne nevie, čo bude znamenať pre revíziu rozpočtu. Eh, tu naozaj, tu sa ocitáme na dobrodružnom poli a tu, keď chceme nájsť nejakú cestu, musíme sa naozaj realisticky pozrieť na opatrenia, ktoré akým spôsobom aby sa na nich aj zhodneme. A, a bez toho, aby sme teda vlastne vytvorili určité také satelity, ktoré budú mimo rozpočtu a dostanú sa mimo kontrolu parlamentu. Takže takisto budeme musieť aj v tomto mať eh, veľmi jasnú líniu a na nej sa budeme musieť zhodnúť. Takže veľmi pekne ďakujem za eh, vaše pripomienky. Budeme mať ešte stretnutie tenej spravodajca a budeme môcť ešte diskutovať o tom, že čo eh, chceme urobiť tou druhou časťou návrhu správy určite potrebujeme EFSM, eh, e aj pod ten Európsky menový fond, ale otázka, ako to všetko zorganizujeme, tak aby sme mali z toho rozumné riešenie, aj v súvislosti s tou otázkou, že v budúcnosti budeme môcť počítať 27 členskými štátmi, z ktorých eh, jeden sa rozhodol, že bude mať opt-out a všetky ostatné, keď budú už pripravené a dostatočne zrelé na to, aby sa pripojili do euroskupiny so všetkým tým, čo je s tým súvis čo s tým súvisí. Takže tu vlastne máme aj potom novú situáciu aj z hľadiska eh, administratívy či správy eh, eurozóny a myslím si, že sme tu už dosiahli dobrú dohodu, že sa majú pripojiť aj tie krajiny, ktoré zatiaľ ešte nie sú v eh, eurozóne. Ďakujem pekne pán Böge a dovolte, aby som vám pripomenul, že hlasovanie vo výbore E zákon sa uskutoční 26. septembra a hlasovanie v plenárke bude na 2. oktobrovej plenárke. Ďakujem pekne všetkým.